pokračovať k stanoviskám Rady a komisie eh, na Margo viacročného programu do roku 2014 vo vzťahu eh, priestoru pre spravodlivosť, slobodu a eh, a justíciu, alebo teda zároveň rozvoj. V mene rady má slovo pani Ask. Nech sa páči. Európa-parlamentet, ärade utskottsordföranden, parlamentsledamöter. Vážený pán predseda, Európsky parlament, predsedovia výborov, pani poslanci, na Európskej rade 10. 11. decembra bude pripravený nový 5-ročný program pre oblasť slobody, mieru a spravodlivosti. Je to program, ktorý má nadviazať na súčasný hákský program z roku 2004. Tento nový program prešiel dlhou prípravou, ktorá e, začala pred dvomi rokmi. Tento program bude vychádzať z oznámenia komisie, ako aj z mnohých názorov, ktoré vyjadrili národné parlamenty, občianská spoločnosť a orgány a agentúry Európskej únie v tomto prípravnom procese. Samozrejme, Program je výsledkom aj intenzívnych kontaktov a dôkladných rokovaní s členskými štátmi Európskej únie ale aj s Európskym parlamentom. Je len prirodzené, že stanovisko Európskeho parlamentu o budúcej spolupráci v tejto oblasti je mimoriadne dôležité pre všetkých. A čo sa týka zvyšnej úlohy Európskeho parlamentu, to platí práve vďaka Lisabonskej zmluve v rámci predchádzajúcich programov z Tampere a z Hágu v Európskej únie sme dosiahli značný pokrok v oblasti priestoru slobodu, bezpečnosti a spravodlivosti, ale Európa naďalej čelí veľkým výzvam, ktoré musia byť riešené na úrovni Európskej únie. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy nám dáva novú príležitosť sa popasovať s týmito výzvami. Nový viacročný pracovný program, tzv. štokholský program, by preto mal riešiť práve tieto nové výzvy a príležitosti v rámci Lisabonskej zmluvy. Vízia štokholského programu predstavuje otvorenejšiu a bezpečnejšiu Európu, v ktorej práva občanov sú chránené. Potreba jednotlivých občanov aj národov musí byť východiskom oveľa viac, ako tomu bolo v tejto oblasti v minulosti. V mene našich občanov pracujeme a oni musia mať pocit, že budúca spolupráca na európskej úrovni je pre nich dôležitá. Musíme sa zameriavať na hmatateľné konkrétne problémy a riešiť ich takým spôsobom, aby boli prínosom pre každodenný život občanov. Budúca spolupráca v tejto oblasti musí takisto vychádzať z lepšej rovnováhy medzi opatreniami zameranými na vytvorenie bezpečnej Európy na jednej strane a na druhej strane opatreniami zameranými na ochranu práv občanov pohľadu občanov boj proti trestnej činnosti je veľmi dôležitý. Občania očakávajú, že spolupráca na úrovni EÚ pomôže uľahčiť príjmanie opatrení v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti, ale zároveň očakávajú aj zabezpečenie spravodlivosti a slobody. Už predtým zaznelo na rovni Európskeho parlamentu, že opatrenia vytvo- zamerané na vytvorenie lepšej bezpečnosti a opatrenia zamerané na presadzovanie moci práva by mali kráčať ruka v ruke. Samozrejme, to sa dá dosiahnuť. A čo sa týka tých hlavných víziev v oblasti cezhraničnej trestnej činnosti, tu musíme riešiť otázky obchodovania s ľuďmi, terorizmu a pašovania drog. To sú reality nášho kontinentu. A medzi tým vznikajú nové druhy trestnej činnosti, napríklad počítačová kriminalita. Nemôžeme jednoducho dovoliť aby hranice bránili orgánom činným v trestnom konaní efektívne vykonávať svoju činnosť. Cezhraničné cezhraničná správna spolupráca v boji proti trestnej činnosti zaznamená určitý pokrok, ale musíme spraviť oveľa viac v rámci spolupráce medzi políciou. Musíme hľadať spoločné riešenia na spoločné problémy Musí tu byť užitočná, efektívna výmena informácia skúseností medzi príslušníkmi polície, musí mať pokrokové metódy, ktoré zabezpečia riešenie týchto problémov. Dôležitou súčasťou presadzovania práva je aj výmena informácií. Tá musí byť efektívna a prispôsobená aktuálnym potrebám. Na úrovni EÚ v niektorých oblastiach musíme štandardizovať výmenu informácií tak, aby sme racionalizovali túto výmenu. A zároveň je potrebné zabezpečiť, aby táto výmena informácií splňala všetky požiadavky v oblasti ochrany údajov a ochrany, ochrany súkromia. A zabezpečiť aj to, aby sa zhromažďovali a vymeniali len tie nutné informácie a aby sa neuchovávali dlhšie, ako je to nevyhnutne nutné. Chceme vytvoriť bezpečnú Európu, v rámci ktorej sa bude dať efektívne bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti a zároveň sa bude venovať náležitá pozornosť a rešpekt osobe, osobnej integrite. Je možné toto zabezpečiť, ale musíme mať e, rovnováhu medzi takýmito princípmi. Princíp vzájomného uznávania musí naďalej slúžiť ako základný princíp justičnej spolupráce. Musíme mať vzájomnú dôveru, musí to byť vzájomná dôvera justičných systémov členských štátov a chceme, aby členské štáty uznávali a vykonávali rozsudky iných členských štátov. Je to otázka dôvery medzi vnútroštátnymi orgánmi, ale zároveň aj občania musia dôverovať opatreniam, ktoré príjmeme. Jedným z spôsobov, ako sa dá zvýšiť táto dôvera, je, keď sa zvýši povedomia, znalosti o justičných systémoch iných krajín. To si možno vyžiada nejaké osvetové iniciatívy, programy výmeny, posilnenie práce existujúcich sietí a efektívne systémy hodnotenia. Možno keď hovoríme o budovaní dôvery, asi najdôležitejšie je zabezpečiť akési minimálne práva, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate v Európskej únie. Môže to byť jednoduché opatrenia, ako napríklad jednoducho to, že budete informovaní v jazyku, ktorému rozumiete. A ak je niekto obvinený, tak musí byť informovaný o tom, aké má práva. E, som rada, že na rade bola dohodnutá tzv. cestná mapa ohľadom toho, ako sa majú zabezpečiť základné práva obžalovaných a podozrivých a ako postupne tieto práva v praxi uplatňovať. Dúfam, že táto cestná mapa bude zakomponovaná do štokholmského programu. Štokholmský program by mal mať takisto aj jasnú perspektívu z pohľadu obeti trestnej činnosti. Obete trestnej činnosti, či už v domácej krajine alebo v inej krajine, majú mať relevantné informácie v jazyku, ktorému budú rozumieť a takisto im má byť poskytnutá primeraná pomoc, informácia a ochrana pred, po a, pred počas a po trest, um, súdnom procese. Takisto musia mať nárok na náhradu škôd, ktoré utrpeli. A na záver ešte niekoľkými slovami na tému občianského práva, ktorý, ktoré má zásadný dopad na každodenný život občanov. Jednou z otázok je revízia nariadenia tzv. Brusel 1, e, ktorý hovorí o uznávaní a vykonávaní rozsudkov, e, cudzích rozsudkov v domovskej krajine. Je to veľmi dôležité pre občanov Európskej únie. Jednou z najdôležitejších otázok je otázka zrušenia e, postupu exekvatúry. Dnes, ak niekto chce, aby rozhodnutie bolo vykonané v inom členskom štáte, musí najprv o to požiadať a potom ten výkon rozsudku mu bude poskytnutý súdom v tej krajine. To e, osobu stojí peniaze aj čas. Všimli sme si, že je tu veľká miera podpory na zrušenie postupu exekvatúry, ale musí to byť v súlade s procesnými zárukami o uplatňovaní rozhodného práva. Takže to sú také zásadné a dôležité otázky, o ktorých hovorilo Švédsko, ako aj mnohé iné členské štáty. A ďakujem za vašu pozornosť. A teším sa na vaše pripomienky a rado zodpoviem na vaše otázky. Ale na úvod by som rada dala slovo kolegovi Tobiasovi Bilstromovi, ktorý je minister, ktorý má v kompetencii otázky azylu a migrácie. To sú dôležité otázky pre štokholský program. Takže Tobias, nech sa páči, máš slovo. Herr talman, eh, ärade ledamöter. Jag vill börja med att tacka Europaparlamentet för ett mycket gott... Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za veľmi dobrú spoluprácu v nadväznosti na e, tieto otázky týkajúce sa azylu a pristiahovaleckého. Samozrejme, že sú isté otázky, ktoré sú ešte otvorené, ale toto sú samozrejme záležitosti, ktoré sa dajú vyriešiť v rámci predsedníctva. Ide o veľmi pozitívnu spoluprácu s Európskym parlamentom. Naozaj to hodnotím mimoriadne kladne. Takže bolo možné isté veci docieliť a teším sa samozrejme na ďalšiu spoluprácu s Európskym e, parlamentom v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu. Myslím si, že toto je skutočne veľmi dobrý príklad e, veľmi e, efektívneho e, postupu a veľmi rozumného postupu a rýchleho postupu. Chcel by som predovšetkým konštatovať, že sa toho udialo veľmi veľa v priebehu patričných rokov v oblasti azylu a pristahovalectva. My sme položili patričnú legislatívu matričný základ a je nám vlastne o to, aby sme presadzovali túto spoločnú legislatívu a spoločný cieľ. V tých predchádzajúcich programoch, v programe Tampere a Hage sa eh, o tomto veľmi veľa hovorilo. Ide vlastne o Európsky pakt v nadväznosti na azyl a pristahovalectvu a myslím si, že vlastne práve v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu eh, dostávame sa do etapy, keď budeme vlastne ďaleko energetickejšie konať toto je oblasť, ktorá je mimoriadne významná a sme presvedčení, že toto bude v podstate v prospech všetkých e, zainteresovaných, nielen pre, e, v prospech členských štátov a EU, ale aj e, pre, v prospech krajín pôvodu týchto pristahovalcov a pristahovalcov samotných. Sme presvedčení, že Európska únia v tejto oblasti bude dynamickou a konkurencieschopnou a skutočne e, asi v tejto súvislosti bude perspektívne možné otvoriť viac dvere v nadväznosti na e, možnosti e, dať prácu takýmto ľuďom. Samozrejme, že otázka pôvodu, otázka tranzitu a tak ďalej sú mimoriadne dôležité. To sú východiska štokholmského programu. E, ide nám samozrejme o isté prvky, ktoré sme už rozpracovali, také prvky, ako je napríklad partnerstvo e, za mobilitu. A samozrejme, že je tu veľmi veľa vecí, ktoré spájajú vlastne pristahovalectvo e, s mobilitou. Aj pozitívne účinky pristahovalectva by sme mali byť schopní využívať. Pokiaľ ide o štokholmský program, ukázalo sa, že členské štáty skutočne chcú spoločne bojovať proti neregulérnemu, nezákonnému prisťahovalectvu a um, je potrebné presadzovať patričnú politiku v tejto oblasti. Frontex samozrejme v tejto súvislosti plnil patričnú úlohu. Členské štáty Eh, by chceli, aby sa eh, tieto funkcie Frontexu v budúcnosti ešte posilnili. A toto je mimoriadne dôležité v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o túto prácu, je veľmi dôležité bojovať proti nezákonnému pristahovalectvu Musíme presadzovať isté opatrenia, ktoré e, sa týkajú bezpečnosti a samozrejme, že nechceme e, zhoršovať alebo komplikovať nejakým spôsobom e, takýto postup v nadväznosti na udelovanie azylu. Takisto si musíme uvedomiť, že máme dočinenia naozaj s veľmi zraniteľnými skupinami obyvateľstva. Častokrát máme dočinenia s mladistvými a tak ďalej. Samozrejme, že štokholmskom programe sa hovorí o tom, že nie sú jednoduché tieto riešenia, ale budeme musieť naozaj hľadať také riešenia, ktoré budú globálne ovplyvňovať pristahovalectvo. A samozrejme, že spolupráca s tretími štátmi v tejto súvislosti zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. Samozrejme, že je potrebné mať istý mechanizmus v nadväznosti na spoluprácu s týmito tretími krajinami a brať do úvahy samozrejme aj týchto žiadateľov eh, o azyl a potrebné je ďalej budovať naše vlastné kapacity. Frontex by mal byť posilnený a bude zohrávať eh, veľkú úlohu hlavne pri um, ehm, refulmán, pre navracaní týchto um, pristahovalcov do krajín pôvodu. Ale musíme celkom jasne povedať, že tu potrebujeme eh, širokosiahle opatrenia, ktoré sú udržateľné a to dlhodobým spôsobom. Pokiaľ ide o spoločný azylový systém, dúfame, e, že sa nám to podarí e, vypracovať do roku 2020. Samozrejme, že jednotliví žiadatelia o azyl e, by mali mať patričným spôsobom vyhodnotené svoju žiadosť o azyl a potrebujeme na toto dobre fungujúcu spoluprácu aj v praxi. A samozrejme, že e, táto kancelária, agentúra, ktorá by mala tieto záležitosti týkajúce sa azylu podporovať, tá bude zohrávať veľmi dôležitú rolu. Komisia pred, nedávnom predložila návrh spoločnej um, novo osídlovacej alebo novo pristahovaleckej politiky a práve z toho dôvodu dúfame, že e, v roku 2012 sa nám podarí e, patričným spôsobom dosiahnuť e, isté veci, ktoré sme si predsa vzali, pokiaľ ide o postup nadväznosti na udelovanie azylu. Členské štáty nám predložili takisto veľmi veľa rôznych návrhov a budeme musieť tieto e, návrhy patrične vyhodnotiť. Stále dôležitejšie je dosahovať isté e, výsledky, istý pokrok a úloha Európskej únie musí byť v tejto oblasti posilnená. Práve preto sa musíme koncentrovať na partnerstvo, na spoluprácu s tretími krajinami a pokiaľ ide o perspektívy v nadväznosti na vnútroštátne záležitosti, o tom budeme samozrejme hovoriť. Toto sú samozrejme východiska, pokiaľ ide o štokholmský program. A samozrejme, že sme presvedčení, že sa v tejto oblasti bude intenzívne rokovať a dúfame, že tento program bude možné prijať v priebehu niekoľkých týždňov. Ešte prosím niekoľko slov o Lisabonskej zmluvy. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, samozrejme, že e, v tejto oblasti oblasti eh, priestoru, eh, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa isté veci budú meniť. A práve Európsky parlament bude zohrávať ďaleko silnejšiu úlohu v nadväznosti na legislatívny proces. A my sa veľmi tešíme na veľmi úzkú spoluprácu eh, s Európskym parlamentom a som presvedčený, že aj národné parlamenty samozrejme prispäjú k posilneniu demokratickej kontroly v nadväznosti na túto e, oblasť politiky. Veľmi sa teším na vašu spoluprácu a teším sa aj na to, že budem mať možnosť vypočuť vaše komentáre k tejto téme. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pán e, minister, z v mene komisie vystúpi pán komisár Baro. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V nadväznosti na tie dve správy, musím povedať, že excelentné správy, ktoré predniesol pán Tobias Belstrom a pani Beatrix Ask, Chcem sa zostrediť na niektoré hlavné zostávajúce body, ktoré ešte nezostali pokryté. Začal by som tým, že by som v prvom rade chcel poďakovať predsedajúcej krajine za to, že zabezpečila, aby duch štokholmského projektu alebo štokholmského programu, ako ho predložila komisia, bol jednoznačne vlastne počerknutý pri ich prezentácii a zároveň zdôraznili aj tú pevnú dôveru v to, že občianstvo je samotné jadro tohoto programu. A to bude veľmi dôležité vlastne a to bude veľmi aj schválen, to bude veľmi dôležitý predmet schváľovania počas najbližšej, najbližšieho rokovania a bude to takýmto spôsobom aj predložené na schválenie Európskej rade a je veľmi dôležité, aby sme v tomto texte našli medziinstitucionálnu rovnováhu. Európsky parlament bude v tomto smere jednať už ako spolulegislatívny orgán prakticky vo všetkých oblastiach eh, bezpečnosti a vnútorných záležitostí. Dá sa povedať, že takéto posilnenie Európskeho parlamentu neznamená len širšie právomoci v legislatívnom procese, ale zároveň to znamená aj väčšie práva na skúmanie týchto tém pre národné parlamenty vo vzťahu k ich vlastným vládam a teda v tejto novej, širokej oblasti eh, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti vidíme naozaj silnú úlohu aj pre národné parlamenty. Chcem sa vrátiť eh, k tým prioritám, ktoré ste naznačili vo svojom návrhu, návrhu uznesenia. V návrhu dokumentu eh, počerkujete dôležitosť, ktorú pripisujeme základným právam. Chcel by som počerknúť, že v tomto smere máte naozaj úplnú pravdu, keď počerkujete slobodu pohybu, pretože je to skutočne práve sloboda pohybu, ktorá je vynimočným e, výsledkom e, veľkého úsilia, ktorá nemôže byť nejakým spôsobom spochybnená, keď hovorím o základných právach. Takisto, aj keď hovoríme o základných právach, e, Lisabonská zmluva presadila dve, záva, dve závažné alebo dva závažné prvky. V prvom rade to je zá, pra, charta základných práv a slobôd a zároveň sa tu vlastne otvorilo aj členstvo v Európskej dohovore o ľudských právach ako ste počiarkli vo svojom návrhu dokumentu. E, vznikol teraz práve ten správny čas, aby sme vytvorili komplexný systém ochrany dát e, v reakcii najmä na posledné technologické zmeny a technologický vývoj. V roku 2010 komisia predloží oznámenie k tejto téme. A takisto je nevyhnutné, aby sme v našich aktivitách a v tomto programe pokryli všetky politiky Európskej únie vrátane, keď hovoríme o ochrane dát, hovoríme tu aj o ochrane mladistvých a detí. A počas švedského predsedníctva sme sa venovali osobitným spôsobom tejto téme. Mali sme tu medzinárodnú, medzinárodnú konvenciu alebo teda medzinárodný dohovor, ktorý bol otvorený na veľkom stretnutí eh, všetkých členských štátov a expertov k téme bezpečnosti a starostlivosti o mladých a mladistvých. Takisto vlastne sa venujeme aj téme utečencov, mladistých utečencov bez sprievodu. Komisia a parlament majú rovnaké odhodlanie v oblasti boja proti všetkým typom diskriminácie a zároveň aj v oblasti podporovania rodovej rovnosti medzi mužomi a ženami, teda rodovej rovnosti. Európska komisia a Európsky parlament eh, sa snažia posunúť občana do streda, stredu a jadra svojich aktivít, či už hovoríme vlastne o právach spotrebiteľov, ochrane spotrebiteľov, o e, všetkých rôznych právach a všetkých ostatných formách ochrany. Všetky tieto prvky a všetky tieto aspekty ochrany základných práv sa musia posunúť k jednotnej implementácii. Lisabonská zmluva zavádza možnosť tzv. občianských iniciatív a komisia v, tej, v tomto smere predložila zelenú knihu k tejto téme. Budeme predkladať návrhy aj v roku 2010, ktoré budú zamerané práve na tento konzultačný proces. Ako pani Beatrix Ask a veľmi správne počerkla, musíme zabezpečiť, aby sudcovia z jednotlivých členských štátov dokázali zdieľať jednotnú európsku kultúru alebo spoločnú európsku kultúru a základný predpoklad pre niečo takéto je spoločný tréning. Práve v tomto smere sme vytýčili nové záväzky v štokholmskom programe. Minimálne 50 európskych sudcov e, by malo prejsť špecifickým európskym kurzom alebo by sa malo zapojiť do e, programu výmeny s iným členským štátom. A v tomto smere e, je to práve silná os spravodlivosti, silná os spravodlivosti, ktorá musí podporovať hospodárske napredovanie a hospodársky rozvoj. Takisto počerkujeme e, podporu pre obete násilia, či už, je to, či už je to obete domáceho násilia alebo obete rôznych fóriem terorizmu objavujú sa tu vlastne rôzne návrhy, ktoré e, zároveň dokážeme iným spôsobom implementovať práve v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. Teraz, keď hovoríme o e, otázke bezpečnosti, počerkujete tomu nedostatok e, základnej architektúry, najmä keď hovoríme o e, bezpečnostných prehliadkách, o bezpečnostnej kontrole našich externých hraníc. Štokholmský program, ako správne poznamenala pani Ask, e, vlastne zabezpečuje aj plnohodnotný program vnútornej bezpečnosti. To je plne v súlade s základnými právami a je to zároveň aj komplementárne k našej stratégii v zahraničných témach, alebo teda v v externej politike. Práve táto komplementarita vychádza e, zo spolupráce medzi policajnými orgánmi a súdnymi orgánmi a zároveň vychádza aj zo špecifických pravidel ohľadom prístupových práv v rámci Európskej únie. Ako práve počerkol aj pán minister Bilström, náš názor o imigrácii a zároveň aj náš postoj k imigrácii musí byť e, výsledkom alebo predmetom dlhodobej taktiky dlhodobej stratégie. Musíme zabezpečiť, aby legálni imigranti naozaj dokázali benefitovať z jasného, jednoznačne definovaného štatútu. Musíme sa pokúsiť bojovať s nelegálnou imigráciou a to v rámci plného rešpektu e, voči ľudským právam a ľudskej dôstojnosti. Takisto by som chcel aj dodať, že v rámci nášho globálneho prístupu sme sa vždy snažili vytyčovať akýsi vzor pre zaobchádzanie s imigrantami, najmä keď hovoríme o azylantoch. A v tomto smere chcem podporiť myšlienku celoeurópskej solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi. Európska únia sa musí posunúť k tomu, aby sme naozaj boli skutočná oblasť ochrany, skutočná oblasť solidarity a to práve vlastne tak, že budeme čerpať z tých základných spoločných hodnôt, e, najmä keď hovoríme o spoločných štandardoch ochrany a spoločných štandardoch vo vzťahu k základným právam a slobode, ako práve povedal pán minister Belström, musíme práve na báze týchto spoločných e, princípov a týchto spoločných hodnôt budovať našu novú politiku. Musíme zabezpečiť, aby tie krajiny, ktoré čelia najväčšiemu tlaku utečencov a azylantov, aby tieto krajiny e, boli vlastne, aby im bolo uľahčené práve vo forme solidarity od ostatných krajín. Rozhodne je nevyhnutné, aby sme v tomto smere mali veľmi silné prepojenie s európskymi politikami, najmä v oblasti zahraničných aktivít a zahraničnej politiky. V niektorých bodoch vo svojom uznesení odkazujete na dôležitosť monitoringu a zároveň aj na dôležitosť implementovania a hodnotenia takýchto výsledkov a takisto aj priebežného hodnotenia napredovania. Musím povedať, že súhlasíme s vašimi názormi. Uvedomujeme si, že tu je nevyhnutná potreba e, vlastne zvýšiť koordináciu na celoeurópskej úrovni a zlepšiť implementáciu na národnej úrovni. Takisto je nevyhnutné, aby sme veľmi pozorne preskúmali otázky možného dopadu a takýchto návrhov a takýchto legislatívnych zmien na bežný život našich občanov. Potrebujeme nájsť spôsoby, ako implementovať tieto výsledky a zároveň ako lepšie hodnotiť jednotlivé nástroje. A práve preto Európska komisia pracovala naozaj veľmi intenzívne pri finalizovaní štokholmského programu. Už som počiarkol, do akej miery sme naozaj spokojní e, s tou spoluprácou, ktorú sme mali so švedským predsedníctvom. Dokázali sme pracovať veľmi efektívnym a veľmi profesionálnym spôsobom, no a samozrejme e, dokázali sme aj výrazným spôsobom reagovať, alebo veľmi efektívne reagovať aj na žiadosti Európskeho parlamentu, a to najmä tesne pred schválením štokholmského programu e, na úrovni rady. A práve preto by som ešte raz chcel veľmi vrúcne poďakovať našim švedským partnerom a teším sa na to, čo si budeme môcť vypočuť. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, komisár. Teraz eh, ľudovci majú na dve minúty čas. Pán Beber, nech sa páči. Pán predseda, už 5 rokov som v Európskom eh, parlamente a pracujem práve v tejto oblasti oblasti ľudských práv. Takže pre mňa je skutočne veľkou radosťou, že sa o tomto hovorím na na budúce roky, ale súčasne samozrejme sme zvedaví, akým spôsobom sa bude riešiť táto oblasť v nadväznosti na budúce obdobie, pretože naši občania nás žiadajú o to, aby sme im dali odpovede na isté veci. Ja chcem vám veľmi stručne povedať, že pokiaľ ide o zmenu v nadväznosti na novej e, základ v prvom rade, e, pokiaľ ide o spoluprácu s radou. Samozrejme, že e, pokiaľ predsedovia rady vystupujú, vždy hovoria o tom, že je parlament mimoriadne dôležitou organizáciou a tak ďalej. Ale my, členovia parlamentu, chceme požiadať parlament o to a nechceme dovoliť samozrejme, aby sa Eh, to boli len fakty, ktoré sa nám predkladajú a my budeme vlastne ako parlament eh, s týmito vecami eh, potom len súhlasiť, pretože to by nebol dobrý príklad. Po druhé, vážení kolegovia, my musíme byť tí, ktorí musia prichádzať s novými myšlienkami pretože pokiaľ ide o novú zmluvu, my by sme mali presadiť vlastne istú legislatívnu iniciatívu. Pokiaľ ide o posilnenie Frontexu, musíme samozrejme patričné návrhy zákonov položiť na stôl. Máme na toto teraz možnosť. A samozrejme, po tretie, chceme byť vážnymi partnermi. Pokiaľ ide o boj proti eh, neregulérnemu pristahovalstvu, nechceme samozrejme eh, len, eh, tak povediať, drukovať mimovládnym organizáciám, ale musíme byť skutočne veľmi vážnym partnerom. Samozrejme, že musíme uvažovať o tom, že ktoré sú tie oblasti, ktoré je lepšie riešiť na regionálnej alebo na vnútroštátnej úrovni. Toto sú témy, ktorým sa budeme musieť venovať e, v e, nasledujúcom období. Samozrejme, že teraz sa tešíme, že sa dostávame do tejto novej etapy a môžem povedať len toľko. Pustme sa veselo do práce. Ďakujem veľmi pekne. Socialistom má slovo na jednu minútu pani Flašiková Beňová, nech sa páči

Ďakujem pekne pani Flašiková za skupinu ALDE. Bude teraz hovoriť na, na dve minúty pani Henis Plašert. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Samozrejme, za skupinu ALDE môžem, nemôžem veľmi zhrnúť 27-stránkové prehlásenie, ale to asi nestihnem. Takže uh, podelím sa s vami iba o jeden príbeh. Na letoch British Airways z Johannesburgu uh, E, biela pani stredného veku sedela vedľa Černošky, e, zavolala letušku a povedala, že má problém s tým miestom. Letuška sa pýtala, aký máte problém? A Beloška hovorí, neviete si predstaviť, prosím vás, ja nemôžem sedieť vedľa Černošky, nájdite mi iné miesto. O niekoľko minút neskôr sa letuška vrátila a povedala, pani, nehnevajte sa, ale ja som vedela, v podstate aj druhá trieda je plná, hovorila som, e, e, pýtal som sa, takisto aj prvá trieda je teda pardon, tá vyššia trieda takisto plná, ale máme jedno miesto v prvej triede a skôr ako tá dáma z Južnej Afriky mohla odpovedať, e, letuška pokračovala. Je to veľmi zriedkavé, ale vzhľadom na tieto okolnosti pán kapitán si myslel, že že si myslel, že naozaj je teda hrozné, aby niekto e, sedel vedľa takéto tvrdohlavej pani. A potom sa letuška obratila na toho Černocha a opýtala sa o pane, ak by ste chceli, mám pre vás miesto v prvej triede, úplne vpredu. Okolo sediaci zatlieskali alebo tlieskali počas toho, ako sa Černoch presúval do prvej triedy. Ako toto celé súvisí s nami? Považujeme iných za menej cenných? biela juhoafričanka šokovala všetkých, ale to bol samozrejme prehnaný príklad. Avšak ja si myslím, že niektorí kolegovia, pre všetky majú ZPP, e ale aj na rade chápu čo sa tu snažím povedať. Skupina ALDE, moja skupina, je presvedčená o tom, že Európa by mala byť miestom, kde ľudia chápu, dôverujú si a takáto Európa musí vychádzať z ľudských práv, základných slobod, demokracie, právneho štátu a zároveň rovnakých príležitosti pre všetkých. Je naozaj na čase bojovať proti všetkým spôsobom diskriminácie, všetkým vrátanie diskriminácia na základe sexuálnej orientácie. Ďakujem pekne. Slovo dostáva na 3 minúty Aliancia zelených pán Albrecht. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ako e, politická skupina zelených, ale sa pýtame v e, parlamente, ako je to vlastne možné, že sa vlastne rozhoduje o dávno odsúhlasenom programe, pretože štokhalmský program bol predložený práve včera radou znovu. Ja si naozaj myslím, že pokiaľ ide o tento vysoko e, citlivý, senzibilný materiál, že to je jednoducho nepriateľné. A samozrejme tento parlament e, sa e, dohodol o istom uznesení, ktoré bolo nie celkom jasné a dosť chaotické. Väčšina sa samozrejme za toto vyjadrila a mnohé e, pozmenujúce návrhy v podstate tú jasnosť ešte zhoršili. Takže prosím vás, naozaj sa na to pozerajte tak, ako na niečo, čo sa robilo obrovskou rýchlosťou. Tento parlament skutočne sa musí zamyslieť nad tým, ako chce e, zaobchádzať s vecami v rámci parlamentu a v rámci e, spolupráce s radou. Samozrejme, že isté časti tohto programu môžeme považovať za dosiahnutý pokrok, hlavne pokiaľ ide o spravodlivosť, pokiaľ ide o presadzovanie a e, rozsudkov a tak ďalej. Máme pocit, že naozaj je dôležité toto podčiarkovať, ale pokiaľ ide o našich občanov. Myslíme si, že tento program je príliš rýchlo a príliš horúcou niteľ šitý, pokiaľ ide o pristahovalectvo a aj pokiaľ ide o um, ochranu údajov, pretože my samozrejme sme každopádne za ochranu ľudských práv a viac slobody v Európe automaticky vedie k menšej bezpečnosti. To si mnohí ale neuvedomujú a pýtam sa vás preto, kde sú vlastne naši občania a práve preto sa šíri istý strach. Istý strach v nadväznosti na, od, na organizovanú kriminalitu, terorizmus, ale to, tam ide o strach v podstate našich um, občanov o v nadväznosti na tých, ktorí chcú prísť do Európy a čo sa s nimi vlastne bude potom diať. Naozaj si myslíme, že toto prepojenie medzi vnútorno, e, vnútroštátnou politikou a externou politikou EÚ bude schopné. Je možné tieto veci e, robiť cez Frontex. Európa sa, myslím, musí v podstate rozlúčiť si s tými vecami a tie chyby, ktoré urobila, bude musieť naozaj eh, zlikvidovať. Musíme samozrejme byť dostatočne eh, sebavedomí a obhajovať eh, naše presvedčenia. A ako budeme napríklad zaobchádzať so SWIFTom? Prečo napríklad, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, keď ide napríklad o SWIFT, znovu sa takéto dohody obnovili? Napriek tomu, že sa o tomto nediskutovalo, a prečo vlastne dovolíme, aby nám rada ako parlamentu znovu a znovu isté veci predpisovala. Ja naozaj žiadam o to, aby e, sa s týmto prestalo, pretože týmto sa porušujú naše ľudské právy a jednoducho zelení nebudú ochotní takýmto spôsobom súhlasiť s týmto uznesením. Ďakujeme, pán Albrecht. Na dve minúty má za konzervatívcov pán Kirchhoff slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, to naše usnesenie, o ktorom je v tejto diskusii, je vynikajúcim príkladom toho, ako môže Európsky parlament vystupovať v tej najhoršej možnej podobe. E, samozrejme, mali sme dobre úmyslia. Všetko zmestiť do 27-stránkového textu sa to nedá. Jednoducho je to celé dopletené a má to oveľa menšiu hodnotu, ako si zaslúži štokholský program aj švedské predsedníctvo. Áno, aj my sme za to, aby sa hľadalo riešenie, aby sme solidárne pristupovali v boji proti nezákonnému pristahovalectvu a boji proti kriminalite. Ale však je to otázka národnej suverenity a nič by sa tu nemalo predpisovať Dohovor OSN o utečencoch sa uplatňuje v celej Európe, má by sa uplatňovať náležite a to ešte najlepší spôsob, ako riešiť otázky azylu. A my podporujeme výmenu informácií na zabezpečenie toho, aby sme mali naozaj prístup využívanie údajov na základe vnútra spravodlivosti, na základe ochrany osobných údajov, princípe proporcionality, nutnosti a transparentnosti. Takisto podporujeme princíp vzájomného uznávania a právo na voľný pohyb by malo byť zaručené európskym občanom, ale zneužívanie týchto práv sa musí postihovať a obmedzovať prísnou kontrolou na hraniciach a tak, aby Európska únia rýchlejšie zabezpečila návrat nezákonných pristahovalectov za pomoci Frontexu, ktorý chráni vonkajšie hranice. Výmena informácií má pomáhať boji proti terorizmu. Takisto podporujeme stratégiu proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu a pašovaniu z drog e, ľudí a musíme lepšie chrániť európske hranice. Avšak nemôžeme podporiť také veci, ktoré ohraničujú suverenitu, pokiaľ samozrejme nevedú len k väčšej spolupráce. Je tu určitá irónia, keď tu žiadame povinnú solidaritu. Samozrejme, solidarita je niečo, čo sa ponúka, nemá byť povinné. Všeobecne sa dá povedať, že švedské predsedníctvo ako aj toto samotný návrh uznesenia, obsahuje dobré myšlienky, ale žiaľ, pán predseda, ako obyčajne, si tu robíme obrovský vianočný stromček vyzdobený množstvom ozdôb, ktorý má málo konečných dôsledkov. Ďakujem pekne za spojenú európsku lavicu a nordickú lavicu. Na dve minúty má, slova pani, má slovo pani Ernst. Meine Damen und Herren, die Dámy a páni, GUE nebude súhlasiť e, s týmto rozhodnutím, pretože štokholský program naozaj predstavuje veľmi e, veľa závažných rozhodnutí, ale v Európe jednoducho nemôžeme, že európskym občanom by sme mali uznávať isté ľudské práva, ale tým, ktorí nežijú v Európe, tým by sme ich nemali. E, Pre nich by sme ne, tieto práva uznávať nemali. A samozrejme, že je tu um, Európska uh, charta ľudských práv, ale potom vlastne pristahovalcov jednoducho triedíme medzi uh, legálnych pristahovalcov a nelegálnych alebo neregulérnych. A samozrejme, že um, týmto sa vlastne um, veci trošku menia. Tu zlyháva štokholmský program. Ďalším problémom je samozrejme tento problém bezpečnosti a, a slobody. Samozrejme, že neexistuje nejaká sloboda bez bezpečnosti, ale takisto neexistuje nejaká bezpečnosť bez slobody, pretože uh, sloboda nie je niečo, o čom by sa malo rozhodovať a, a, a uh, debatovať, pretože to je jednoducho, je, je to právo ale samozrejme, že sú tu národné rôzne údajové banky, ktoré e, zaobchádzajú s patričnými údajmi bez akýkoľvek kontroly. Takže tým pádom vlastne e, sa právo na informačné sebaúčenie e, osob naozaj porušuje. A ako e, členka tohto parlamentu za východné Nemecko môžem vám povedať, že e, pre mňa je neznešiteľné zažívať po 20, 20 rokov po padnutí e, Berlínskeho múru, ako sa Európa stáva stále viac a viac pevnosťou obohnanou múrom. Ďakujem pekne za Európsku, Európu sloboda demokracie. Na 1,5 minúty má slovo pán Borgecio, nech sa páči. Ďakujem pekne. Štokholmský program, dokument štokholmského programu zohľadňuje závery Európskej rady, iba čiastočne nezohľadňuje e, problémy, ktoré vyjadrila talianská vláda. A naozaj tu ani sa nesnaží nejak tvrdo zakročiť e, proti organizovanej trestnej činnosti. Dlho o tom rozprávame, ale mali by sme sa posunúť od slov k činom v Európe. Musíme spraviť to, čo robí v Taliansku, kde sa naozaj tvrdo snažíme potlačiť organizovanú trestnú činnosť e, cez zabavovanie majetku a podobne. Európa nepríjma podobné kroky. Mali by sme naozaj zjednotiť právne systémy v Európe v rámci boja organizovanej trestnej činnosti v Európskej únie, keďže je to medzinárodná organizovaná trestná činnosť a jednoducho si presúvajú majetok e, medzi bankami, medzi krajinami, cez daňové raja, medzi jednotlivými položkami. A aktív. Európe nevenujeme dostatočnú pozornosť týmto otázkam. Máme viacero naozaj funkčných dohôd medzi Talianskom a Líbiou, ale je veľmi ťažké to riešiť, keď Európa neposilňuje svoje aktivity a ne kontroluje hranice. Čo sa týka Líbie, odtiaľ dochádza množstvo e, prisiavalcov. Nedávno e, sa, sme si to vypočuli, v podstate taký vtip, rasistický vtip o e, farebných. A v poslednej dobe počúvam množstvo vtipov o rasizme proti bielým v prípade nezákonnej migrácie, napríklad počas režimu Mugabeho alebo niekde inde v Afrike. Nie je to len proti čiernym, ale aj proti bielým rasizmus. Ďakujem pekne za neregistrovaných eh, poslancov, respektive poslancov nezradených. Má pán Milcer slovo na 1,5 minúty. Vážený pán predseda, boj proti terorizmu, proti organizovanému zločinu a organizovanému nelegálnemu pristahovalectvu, to je samozrejme veľmi dôležité, ale pokiaľ ide o 11. september 2001, eh, samozrejme, že eh, bohužiaľ konzekventne pokračujeme v e, istom obmedzovaní ľudských práv, pokiaľ ide o štokholmský program. Isté veci boli jednoducho zmietenuté zo stola. A práve z toho dôvodu je dôležité brať do úvahy, že obyčajným občanom e, sa zbierajú sa údaje o obyčajných občanov a um, samozrejme, že môžeme povedať, že ide o boj proti kriminalite, ale samozrejme nie je to e, v rámci konsenzu o tzv. E, korektnosti. Ja si naozaj myslím, že tomuto by sme mali zabrániť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Molzer. Teraz, majú, teraz sa budú môcť vyjadriť aj jednotliví členovia výborov a pán Kasiny má slovo na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda v rámci výboru pre eh, ústavné a právne záležitosti bol som poverený, aby som sledoval tento dokument a zároveň aby som sa k nemu vyjadroval a to spoločne vlastne aj eh, so spravodajcami od Jury a Libe. Um, treba povedať, že tento dokument eh, reaguje na niektoré nariadenia a keď hovoríme o spolupráci, ktorú sme my ako spravodajci mali, Musíme si uvedomiť, že k niektorým nepríjemným situáciám, najmä vo vzťahu k časovým lehotám, došlo pri príprave tohto dokumentu a preto bolo dôležité, aby sa o všetkom dosvedeli tieňoví spravodajci. Bolo dôležité, aby sme predložili pozmeňujúce návrhy, ktorých bolo asi 500, ale to sa netýka článku 51 ako takého. Problémy boli s tým, že harmonogram bol veľmi tesný, veľmi krátky, mali sme naozaj veľmi málo času a zároveň sme do 10. decembra chceli predložiť rade takýto zásadný dokument a preto sme museli naozaj e, veľmi výrazne sa ponáhľať a bolo to veľmi napäté obdobie. V každom prípade ale vidíme, že článok 51 eh, rokovacieho poriadku sa dá efektívne uplatniť. Dokument, ktorý je predložený parlamentu, samozrejme nejde eh, popísať za niekoľko sekúnd, ale samozrejme môžem vyjadriť svoju spokojnosť s tým, že systém spolurozhodovania sa stal bežným legislatívnym režimom. Integrácia musí byť chápaná ako európsky problém. Nie je to národný problém, je to celoeurópsky problém a je naozaj veľmi dôležité, aby jednotlivé štáty boli skutočne solidárne a rovnaký pohľad sa dá vlastne vidieť aj zo strany rady. Hovoríme o programe spoločenstva, o komunitárnom programe a práve preto by sme nemali byť vnímaní ako členské štáty, ako tí, ktorí chránia istú časť hraníc, ale ako tí, ktorí spolupracujú na ochrane hraníc. A práve tým by sme mali dávať na vedomie aj našu európsku dušu, práve tým, že budeme spolupracovať na týchto aspektoch. Nemohli sme sa ani venovať e, tým úplným detailom štokholmského programu, snažili sme sa e, poskytnúť tie hlavné línie, postihnúť tie hlavné aspekty tohoto programu a samozrejme v ďalšej e, časti sa budeme venovať o sekundárnym aspektom. Ďakujem pekne, pán Kasiny. Na 2,5 minúty má slovo pán López Aguilar. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som začať tým, že v prvom rade chcem e, veľmi oceniť prácu švedského predsedníctva Rady a komisie, tak aby vlastne spustili tento viacročný program na najbližších 5 rokov v oblasti e, spravodlivosti e, a, bezpečnosti a slobody. To všetko ale vychádza z práce tohoto parlamentu, pretože tri výbory, tri výbory pracovali veľmi, veľmi efektívne, tak aby dokázali naplno využiť článok 51 a dokázali sme načas, načas ukončiť svoju prácu, pretože to má obrovskú cenu a obrovskú vážnosť pretože oblasť e, justície a spravodlivosti nadvezuje na Lisabonskú zmluvu. Je to obrovský krok dopredu, obrovský skok dopredu a parlament sa od tohoto momentu stane vlastne spolurozhodujúcim orgánom a od tohoto momentu e, budeme vlastne veľmi výrazným spôsobom poznačovať aj medzivládnu spoluprácu a takisto vstupuje do platnosti aj Európska charta základných práv a slobod a zároveň vlastne ratifikovanie Európskeho dohovoru o ľudských právach. To všetko sa spája vlastne do harmonizácie e, aktivít v oblasti spravodlivosti a základných práv a slobod a bezpečnosti. Nehovoríme len o obrane základných práv, nehovoríme len o slobode, hovoríme o, ako sa to hovorí v mnohých ústavách členských štátov. To všetko sa musí integrovať do jedného úsilia, tak aby sme pochopili štatút občanov a práva občanov. A na jednej strane je to imigrácia a pristahovalectvo, na druhej strane je to ochrana vonkajšej hranice Európskej únie, potom je to samozrejme súdna spolupráca, tak aby sme podporili spoločnú dôveru, spoločnú dôveru voči zákonu, spoločnú dôveru voči súdom. A to zároveň vlastne podporuje rast e, ekonomický, e, rast e, vlastne vymožiteľnosti práva a je nevyhnutné, aby sme spolupracovali na policajnej aj súdnej úrovni, aby sme spolupracovali v boji proti spoločným nepriateľom. Tento parlament pracoval veľmi tvrdo a zlepšil dokument, ktorý práve vychádza z iniciatívy rady. Zlepšili sme ho a podporili sme tú klauzulu o, proti, o boji proti diskriminácii, najmä voči mladším a voči ženám. A sme veľmi aktívni v oblasti boja proti obetiam rodového násilia, vlastne proti rodovému násiliu a podporovaní obeti rodového násilia a v boji proti rodovému násiliu ako takému. Musíme si uvedomiť, že toto sú fenomény, ktoré sa netýkajú jedného členského štátu, ale vyžadujú si spoluprácu medzi všetkými členskými štátmi. Iným spôsobom tento problém nevyriešime. A zároveň sme dokázali počiarknúť tú dôležitosť, ktorú má práve formácia sudcov, vzdelávanie sudcov tak aby dokázali spolupracovať. A je nevyhnutné, aby sme dokázali priblížiť naše súdne systémy a zároveň, aby sme dokázali vlastne eh, integrovať systémy odpovede na potreby občanov na európskej úrovni, tak aby Európa bola skutočný priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. A práve preto si myslím, že to stálo za to. Stálo za to, že tento parlament zajtra pri hlasovaní parlamentnou formou Čiže sme pracovali spoločne, AFKO, Juri a Libe, tieto tri výbory efektívne pracovali a vyšleme veľmi jasný signál našim občanom. A to, veľ, to naozaj na tom veľmi záleží. Záleží na základných právach, záleží nám na vašej bezpeč- bezpečnosti, záleží nám na tom, aby sme spolupracovali a bojovali spoločne proti násiliu, proti kriminalite, proti terorizmu a zároveň chránili všetky obete takýchto fóriem násilia. Myslím si, že občania to možno uh, pochopia a možno aj pochopia, že to stálo za to a je nevyhnutné, aby sme naozaj dali najširšiu možnú podporu tohoto parlamentu voči tomuto dokumentu, keď o tom budeme hlasovať v tejto snemovni. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Na jednu minútu má slovo pani Sofia Intveld. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcela vyjadriť spokojnosť hľadom na to, čo povedala rada na tému spolupráce s parlamentom, ale ja by som bola rada, ako povedal pán Albrecht, vieme, že rada jednoducho slepo pokračuje na ceste, ktorú si vyznačila a ignoruje návrhy Európskeho parlamentu ohľadom programu rady. Druhá vec, o ktorej veľmi jednoznačne hovorila moja kolegyňa, to je niečo, čo by sme mali pripomínať e, dvom hlavným skupinám. Rovnosť je nedeliteľná. Nemôžete dať rovnaké zaobchádzanie jednej skupiny a druhej nie. E, boli časy, kedy štáty zasahovali do slobody prejavu či náboženskej slobody do rasistic- otázok rasy, tieto časy už sú dávno za nami. Žiaden členský štát neodmietne uznať zákonne uzavreté manželstvo z iného člens- uzavreté v inom členskom štáte, aj keď napríklad sa jedná o manželstvo e, dvoch osôb toho istého pohľavia. Takže dúfam, že žiadne pozmeňujúce návrhy, ktoré by oslabili e, práva e, napríklad partnerov rovnakého pohľavia nebudú oslabené. Budeme oslavovať výročie boja proti diskriminácii. Dúfam, že celé Európskej únie každý bez ohľadu na e, národnosť, farbu, vierovýznanie má, bude mať rovnaké práva. Ďakujem pekne. Pán Rujtavaris na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že naozaj nás všetkých zavezuje a všetkým nám e, veľmi vlastne tak povedať vychádza v ústretí tento štokholmský program, pretože naozaj smeruje k Európe občanov a je naozaj dôležité je naozaj dôležité, aby sme dokázali naplniť svoje ambície v tento, tomto priestore. Štokholmský program má isté tendencie, um, ktoré smerujú uh, vlastne k základným právam a základným potrebám. Treba si uvedomiť, že nedostatok, nedostatky v základných demokratických princípoch a takisto aj nedostatky pri kontrolovaní takýchto základných demokratických princípov zo strany parlamentu, ktorý um, musí naplňať tieto, tieto zodpovednosti a musí vlastne dostať svojim zodpovednostiam. A to všetko vedie k tomu, že tento program je veľmi všeobecný a veľmi vágný. Dám vám jeden konkrétny eh, príklad, napríklad hm, politika presťahovalectva. Veľmi sme pozorne sledovali, akým spôsobom budeme aplikovať EAS, ale táto téma sa výrazne posunula, odkedy sme vlastne vytvorili isté legálne formy pre presťahovalectvo. A to je naozaj veľmi dôležité. Je tu niekoľko smerníc, je tu niekoľko právnych dokumentov, ktoré e, sa napríklad neobjavujú v štokholmskom programe. Pán Gerald Patton na 1,5 minúty. The Stockholm program. program je Štokholmský program vytvára e, spoločný bezpečnostný a správ, systém bezpečnosti a spravodlivosti. V tomto dokumente sa hovorí, že v podstate život e, ľudí by mal byť ľahší, že by to mal byť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ja vám chcem povedať, že čo tento váš právny systém urobil s jednou osobou Jeden človek e, bol vydaný do Grécka e, v nadväznosti na e, zabitie osoby. To znamená, sedí vo vezení a očakáva na rozsudok. A pokiaľ ide o dôkazy, tie by neobstáli ani 5 minút pred britským súdom, pretože dvaja svetkovia tvrdia, že isté veci a neskôr tieto vyhlásenia okamžite stiahli. Samozrejme, že e, odvolací súd v Londýne povedali, povedal celkom jasne, že proti pánovi Simienovi nie sú nejaké dôkazy, ale bohužiaľ podľa európskeho e, zatýkača nemali možnosť nejakým spôsobom tento postup zastaviť. Išlo o nespravodlivé e, uväznenie súdom v cudzej krajine. My sme mali perfektne fungujúci systém spravodlivosti v EÚ. Európska únia e, ničí uh, takéto právne ochrany, ktoré uh, sme mali v Anglicku celé storočia. A v konečnom dôsledku toto ničí uh, život človekov, pretože možno, že tu ide o právo, ale nie ide to o spravodlivosť, pretože keď britský občan chce si zachovať svoje slobody, musí potom odísť z Európskej únie Ďakujem veľmi pekne, pán Obermajer. Jedna minútu. E, veľmi pekne ďakujem za slovo. Samozrejme, že tu je veľmi veľa rôznych e, vecí, ktoré môžeme e, len podporovať. Napríklad boj proti pornografii, detskej pornografii, boj proti organizovanému zločinu a tak ďalej. Ale je tu aj samozrejme prístup do databanky, prístup k otlačkom prstov a tak ďalej. Toto ide príliš ďaleko, pretože vyzerá to tak, že Európska únia sa stane vlastne, tak povediac, ochrancom týchto údajov a v konečnom dôsledku ide o centrálne právo, základné právo, ide vlastne o ochranu súkromia našich občanov a nejde tu o nejakú slobodu, slobodu, ktorú by zabezpečoval štát, respektíve slobodu, ktorá by mala byť zabezpečovaná štátom. A samozrejme, že tu ide o právne otázky, pretože bez harmonizácie ekonomických e, podmienok samozrejme isté veci nie sú mysliteľné, pretože chceme mať bezpečné e, mesta, ale Európa jednoducho nemôže byť e, krajinou, do ktorej e, budú prúdiť ľudia a žiadať o azyl. Pán e, Pusitil. Tá, tento priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je veľkým projektom. Je to obrovský projekt Európskej únie. Povedal by som, že pos- podobnou e, líniou sa vlastne uberala aj e, táto e, vnútor, tento vnútorný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre každého občana. Ako sa do, k tomu môžeme predpracovať? Štokholmským programom. Ide o pracovný program na obdobie 5 rokov. Je to prvý program, ktorý pokrýva aj rôzne iné oblasti v nadväznosti na slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť parlamentné uznesenie počiarkuje politické priority v tejto oblasti, napríklad pristahovalectvo. Našimi prioritami samozrejme je boj proti nezákonnému pristahovalectvu a spoločná politika v oblasti azylu, ktorá stavia na solidarite, skutočnej solidarite, povinnej solidarite. A chcela, eh, chcel by som povedať, že Európsky parlament zohráva veľmi dôležitú úlohu a bude musieť zohrávať veľmi konštruktívnu úlohu práve v e, postupe e, spolurozhodovania v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu. A ešte posledná vec, sú samozrejme isté politické rozdiely e, v tomto parlamente. Prečo nie? Sú tu rôzne politické skupiny, sú tu rôzne skupiny v rámci týchto politických skupín a chcel by som napríklad sa obrátiť na moju kolegyňu Jenin, pretože ju veľmi rešpektujem, ale ľudské práva sú politickou prioritou aj pre EPP a ľudské práva nie sú monopolom liberálnej skupiny v tomto parlamente, pretože jednoducho nebudeme akceptovať, aby eh, liberálna skupina vlastne hovorila o tom, že um, princíp, táto zásada nediskriminácie je vlastne monopolnou témou tejto skupiny. Ide tu aj o princíp subsidiarity, to znamená, že musíme rešpektovať um, racionálnosť a citlivosť členských štátov v Európskej únii. Nemôžeme zabudnúť jednoducho na to, že táto únia buduje uh, na základe únie e, v nadväznosti na rozmanitosť. To znamená, že e, musíme brať do úvahy aj to, že ľudia jednoducho sú rôzni. Práve mi pripomenuli a vlastne pripomínam aj ja vám, že bohužiaľ meškáme, pokiaľ ide o náš časový harmonogram, preto by som chcel poprosiť všetkých kolegov, aby nás sa láskavo pridržali časového ehm, času, ktorý im bol pridelený v nadväznosti na ich e, prejavy. Takže ďalším rečníkom je pán Eh, Berlinger. Samozrejme, že eh, je veľmi dôležité eh, docieliť patričnú rovnováhu v nadväznosti na práva a bezpečnosť. Samozrejme, že ochranu máme poskytovanú, pokiaľ ide o, o mm, občiansku ochranu. Samozrejme, že nemali by ste byť vystavovaní násiliu, keď treba idete na, vyjdete na ulicu a nemali by ste byť takisto predmetom nejakých teroristických útokov. A samozrejme, že toto zaručuje mm, aj bezpečnosť, ale samozrejme, že garancie v nadväznosti na slobodu nemáme, pretože bezpečnosť a sloboda to sú dve veci, ktoré musíme brať do úvahy. Štokholmský program predpisuje isté povinnosti. Ide o patričnú rovnováhu e, v nadväznosti na boj proti kriminalite a na druhej strane e, zabezpečovanie pokojného života e, pre občanov každodenného života. Ide vlastne o to, že by sme mali mať prístup k občianskej spravodlivosti, k občianskému právu a k obchodnému právu. Európa je samozrejme ďaleko zjednotenejšia, ako bola predtým. A tie hranice medzi jednotlivými štátmi nie sú vlastne e, už neprekonateľnými múrmi, ale práve naopak Štokholmský program vlastne zabezpečuje právny eh, podklad preto, aby bolo možné voľne spolupracovať. Európska únia a členské štáty naozaj vzájomne veľmi úzko spolupracujú. Ide tu o vnútroštátne, ale aj komunitárne práva. Ide o to, že eh, vnútroštátni sudcovia a európsky sudcovia sú postavení na rovnakú úroveň. A samozrejme, že je tu aj uh, právo um, ktoré presadzuje Európsky súdny dvor, to znamená, ide tu o precedenčné právo, to je mimoriadne dôležité. Tento prístup naozaj vychádza, tak povediať, zo spodu a parlament e, počiarkuje isté veci prostredníctvom svojich uznesení a ja naozaj som presvedčený, že by sme mali jednotne za tieto veci hlasovať, lebo sme na týchto veciach veľmi tvrdo pracovali. A samozrejme, že rada s patričným spôsobom um, sa snaží tieto veci uh, presadzovať. Takže mali by sme, mm, boli by sme radi, keby sme videli ambicióznu radu, boli by sme veľmi radi, keby sme skutočne videli, že uh, tie veci, ktoré predkladáme, sa zohľadňujú v istých materiáloch. Ďakujeme veľmi pekne, pán Berlinger, pani Latford. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zaplahopriať všetkým kolegom, ktorí naozaj konečne posunuli tú zanedbanú otázku boja za základné práva v celej Európe. Je kľúčové, aby sme toto práve spojili s európskym zatýkačom. Musíme si uvedomiť, že spoločné uznávanie takýchto dokumentov musí vychádzať zo spoločnej dôvery do všetky národné kriminálne a súdnické systémy alebo systémy súdnictva. Tak tomu v súčasnosti nie je, aspoň v súčasnej Európe nie. Tiež mám eh, občana zo svojho okrsku Andrew Semiu, ktorý eh, v júli ktorý nebol vlastne, nebolo možné ho vykúpiť, pretože bol cudzinec. Jeho grécky právnik vlastne nedokázal zabezpečiť jeho základné práva a musel sa obrátiť na súd pre ľudské práva, čo je naozaj veľmi, veľmi smutné, keď toto je nevyhnutné, aby sme takéto kroky museli príjmať, pretože hovoríme o zaobchádzaní z jedného, jedného európskeho občana iným členským štátom EÚ a je šokujúce, že takáto vec sa musí ocitnúť v Štrasburgu. Preto podporujeme európsky zatýkač, ale naozaj musíme rešpektovať, aby to spájali aj práva, e, práva jednotlivých e, vlastne e, tak strany žalobcu ako žalovaného. Je nevyhnutné, aby tie práva boli rešpektované na oboch stranách a je škoda, že to nie je rešpektované v niektorých krajinách. Na jednu minútu má pán Triantafilides slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. A už niekoľko mesiacov hovoríme o nevyhnutnosti toho, aby sme naozaj dokázali nájsť istú rovnováhu medzi bezpečnosťou a ochranou základných práv jednotlivých občanov. Samozrejme v nadväznosti na to, že občan musí byť centrom a jadrom samotného štokomského programu. Európska únia schválila celú sériu opatrení, ktoré reagujú na vlastne sériu základných práv a musíme si uvedomiť, že tu je celá séria programov dohľadu ktoré dohľadajú na e, jednotlivé e, aspekty tohoto procesu a je nevyhnutné, aby sme tu mali základné systémy kontroly vo všetkých vlastne sférach a všetkých oblastiach pôsobnosti. Napríklad, e, keď hovoríme o obvineniach z kriminálnych zločinov, ako napríklad terorizmus a tak ďalej, je naozaj nevyhnutné, aby sme vytvorili európsku sieť, kde napríklad uväznenie a obvinenie daného človeka vlastne bude dané jednotným spôsobom a bude robené jednotným spôsobom. To musí byť tá Európa, ktorú budujeme a naozaj dôležité, aby sme v podstate naozaj dali ľuďom ten pocit, že sú skutočnými občanmi bez nejakýchkoľvek rozdielov. Pán Tadeuš Zvivka, vážení kolegovia, vážení páni poslanci, môžem povedať, že keď hovoríme o otázke spravodlivosti v Európskej únie, o štokholmskom programe, štokholmský program je tá najambicioznejšia iniciatíva za celý rad eh, posledných rokov. Som naozaj veľmi rád, že tá základná myšlienka tohoto programu je zleš, zlepšiť a zjednodušiť život ľudí. Samozrejme, implementácia štokholmského programu eh, bude podmienená skutočnou kultúrou spravodlivosti a zároveň novým prístupom voči právu, a zároveň bude veľmi dôležité, aby sme e, zabezpečili, že elektronická spravodlivosť, tzv. e-justice portál, bude funkčný. Kľúčové je, aby sme si navzájom mohli dôverovať, ale zároveň, aby sme mohli dôverovať aj iným krajinám a ich právnym systémom. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom spoznávali a aby sme vytvárali skutočnú kultúru spravodlivosti. Toto dokážeme vytvoriť, alebo to sa nám môže podariť len vtedy, keď budeme mať dobrú politiku, ktorá to bude umožňovať, keď tu budeme mať výmenné programy, rôzne tréningové kurzy a to zamerané predovšetkým na a, tie súdy prvého kontaktu, na tie súdy na najnižšej úrovni. Je nevyhnutné, aby sme v podstate modernizovali aj a, univerzitné programy vzdelávania v rámci celého spoločenstva. Takisto je veľmi dôležité, aby sme počerkli dôležitosť portálu e-justice. Tento portál e, musí vytvárať adekvátne zázemie, poskytovať dobré a dôveryhodné dáta a mal by naozaj napomôcť občanom, ktorí chcú e, povedzme preskúmať rôzne právne záležitosti. Naozaj, zároveň mal vytvoriť aj priestor pre komunikáciu pre ľudí, ktorí sú zamestnaní v tejto oblasti spravodlivosti a ktorí pôsobia v tejto oblasti spravodlivosti. Som veľmi rád, že pán komisár Barros sa k tomuto vyjadril. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme aj podporili spoluprácu. Spoluprácu, ktorá sa týka spravodlivosti, najmä keď hovoríme o zamestnávateľoch, občanoch. Oni všetci by mali mať adekvátne nástroje, mali by mať vedomosti o tom, ako vyriešiť e, svoje právne problémy e, v rámci rôznych častí Európy. Štokholmský program by nám mal dať šancu, aby sme ukázali našim občanom, že európske inštitúcie môžu zodpovedať ich potreby. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Dve minúty má pani e, Zita Gurmaj. Ďakujem pekne pekne, pán komisár, vážení kolovia. Ďakujem za pripravenie týchto uznesení na dnešnú plenárku. Štokholmský program je možné považovať za pragmatický plán činnosti pre bezpečnejšiu a otvorenejšiu Európu na základe spoločných hodnôt a aktivít. Prispieva k praktickej spolupráci medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi a imigračnými úradmi a vyvažuje opatrenia, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť, právny štát, práva občanov a zároveň je to veľmi ale komplexná záležitosť. Chcela by som zdôrazniť, že zavedenie princípu konvergentnosti je dôležité dôležitý. Je to ďalšou fázou budovania európskeho štátu. Nie je to spájanie e, suverenity štátov, základné informácie a tajné informácie majú pomôcť všetkým agentúram v rámci Európskej únie. Interoperabilita informačných systémov Európskej únie musí zabezpečená na to, aby všetky agentúry mali rovnaký prístup k týmto údajom e, návrh komisie e, je zvýšený pozmeňujúcimi návrhmi Európskeho parlamentu a v tomto dokumente je to všetko veľmi dobre popísané. Sme presvedčení o tom, že táto atmosféra historického okamihu pre vytvorenie naozaj skutočného priestoru spravodlivosti, slobody e, bude posilnená. Zdôrazňujeme úlohu Európskeho parlamentu ako spolulegislátora po tom, čo vstúpia Lisabonská zmluva do platnosti. E, Hovorí sa tu o slobode, bezpečnosti, spravodlivosti, základných právach, kvalite, e, rovnosti, ako aj ochrane súkromných údajov. Viem, že tieto hodnoty menia svoj význam vzhľadom na všeobecnú politickú situáciu, ale toto uznesenie našlo správnu rovnováhu medzi všetkými z nich. Chcela by som zdôrazniť, že je dôležité dať deti na popredné miesto, pretože tie e, odseky, ktoré hovoria o ochrane detí a rodín, majú zabezpečiť to, aby všetky občania boli rovnako, aby sa s nimi rovnako zaobchádzalo v Európe. Potrebujeme mať komplexnú a pragmatickú politiku migrácie na základe spoločných hodnot, na základe princípov solidarity a transparentnosti. Dobre riadená migrácia môže byť prospešná pre všetkých a môže prispievať k hospodárskému rastu Európskej únie a všetkým členským štátom, ktoré potrebujú migrantov na to, aby vykonávali určité práce. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, Zita, naozaj sa ti ti podarilo hovoriť do dvoch minút, ale neviem, či to teda tlmočníci stihli, pretože mne tam blikalo červené svetielko stále. Takže v každom prípade ti blahoželám a e, ďakujem aj tlmočníkom, a e, stihli to, čo stihli. Takže, vážení kolegovia, mm, kolega Alvaro, Kolega Alvaro nie je na svojom mieste, neviem, či nesedí na nejakom inom mieste, pretože na jeho mieste ho nevidím. Nevidím ho. V každom prípade prejdeme na ďalšieho pána poslanca, ktorým je eh, pán Pascal Gruny. Pardon, pani Pascal Gruny, ktorá má čas dve minúty. Merci, monsieur le président. Madame et monsieur le ministre, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán a pani uh, minister či ministerka, kolegovia. Nebudem opakovať to, čo už povedali všetci kolegovia na tému spravodlivosti a migrácie, ale chcem zdôrazniť len toľko, že európsky právny systém je možné zabezpečiť len, alebo teda priestor možné zabezpečiť len vtedy, keď bude existovať medzi členskými štátmi vzájomná dôvera aby mohli zlepšiť fungovanie vzájomného uznávania ktoré je akýmsi základom spravodlivej Európy. Za posledných 15 rokov sme určite dosiahli pokrok, ale v každom prípade sme ešte stále svetkami prípadov, kedy to celkom nefunguje pri práci na tomto texte. Sme dúfali, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti a že bude ratifikovaná členskými štátmi, čo sa aj stalo v oblasti vnútra a spravodlivosti. Tam potrebujeme zabezpečiť vyššiu legitímnosť, demokratickú legitímnosť e, e, tejto spolupráce. Myslíme si, že petičný výbor e, dostáva množstvo petícií ohľadom toho, že občania Európskej únie nemajú prístup k, k súdnemu konaniu a prístup k spravodlivosti v oblastiach sociálneho zabezpečenia, ako aj v ďalších otázkach takisto mm, manželstva či partnerstva dvoch osôb rovnakého pohľavia. V tejto oblasti takisto ešte potrebné viac pracovať. Je potrebné pomôcť členským štátom efektívne bojovať proti prekážkam voľného pohybu. Všetci občania majú mať právo voľne sa pohybovať po Európe a uplatňovať všetky svoje práva v celej Európe. Čo sa týka tohto uznesenia, tu som rada, že stratégia boja proti drogám je súčasťou tohto programu e, priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a boli sme radi, aby sa Európska únia viac angažovala. Prečo sa nevybavila viacerými nástrojmi, ktoré umožňujú bojovať proti proti e, tejto pliage, ktorá ničí predovšetkým mladých, ktorí sú budúcnosťou Európskej únie. To od nás očakávajú aj naši občania. Ďakujem. Ďakujem pani Gruny. Pán Plomorajs má slovo na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda to bola naozaj dlhá cesta z Tampere, kde boli iba akýsi náznaky priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a naozaj dlho trvalo, kým sme sa dostali do tejto situácie, keď sa nám tu preli na Štokholm a Lisabon. A naozaj chcem poďakovať všetkým, ktorí povedali, že potrebujeme mať nejakú mapu, nejaký základ, aby sme mohli sa dopracovať k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti tak, ako to chceme. My musíme bojovať progresívne za našu stranu a my budeme bojovať aj za našu progresívnu stratégiu. Ale v každom prípade k tomu potrebujeme ten štokholmský program a máme Lisabon, takže zoberieme na seba svoju zodpovednosť. Všetci členovia, ktorí sme tu, budeme zodpovední za to, aby po Vianociach sa prijala legislatíva vo veciach, ktoré nás trápia. Je to naozaj vážna zodpovednosť a za moju skupinu e, ste e, e, už naznačili naši spravodajcovia. My máme naše priority, budeme mať e, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a demokracie a ten môžeme získať a vyhrať, alebo môžeme prehrať. A poslali sme správu na radu, že chceme horizontálnu smernicu. Musíme bojovať za tento progresívny postup v oblasti trestnej spravodlivosti. Vzájomné uznávanie je veľmi dôležité preto, aby mohol fungovať európsky zatýkač. Čo sa týka azyl a solidarita, hovoríme áno pre členské štáty, ale pre nás progresívne znamenie, riešenie znamená to, že tí zraniteľní žiadatelia o azyl musia mať nárok na najlepšiu obhajobu. Čiže to sú priority našej skupiny. A ďalšia hodnota, ktorú my pridávame, je boj proti trestnej činnosti, proti nezákonnej migrácii, ochrana žien európsky zatýkací rozkaz. To všetko majú nielen my v našom programe, ale aj v programoch iné politické strany, ktoré môžu zvýšiť e, štokovský program na niečo, povyšiť na niečo, čo bude zmysluplné. Ale chcem povedať teraz vážne, toto nie je jedna hra, toto je dlhodobý program, ktorý má trvať veľmi dlho. Základné ľudské práva, ochrana údajov, bezpečnosť, boj proti trojizmu, to všetko bude znamenať niečo, keď na seba zoberieme tú zodpovednosť, že budeme príjmať legislatívu, a schválili sme štokholský program a teraz budeme bojovať za progresívny štokholský program a za progresívnu legislatívu. Ďakujem pekne, pán Moraeš. Teraz dostáva slovo pán Carlos Coelho na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte, aby som sa zo srdca poďakoval pánovi podpredsedovi Barotovi, ako aj švedskému predsedníctvu Chcem im zagratulovať k štokholmskému programu. Je to naozaj dobrá správa pre všetkých, ktorí chcú, aby Európa bola viac než len spoločný trh. Pri budovaní e, priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Vyrovn- treba dosiahnuť vyrovnanosť týchto troch línií. Na rozdiel od niektorých iných názorov sú dôležité všetky tri rovnako. Sloboda bez zvrchovanosť je diktatúra, eh, anarchia a spravodlivosť nemožno dosiahnuť bez slobody a bez bezpečnosti. Tento 5-ročný program eh, sa vracia k misii Stampere a eh, je dôležitý pre viacero oblastí. Preto je veľ, veľmi dôležité, aby sme dosiahli dopredu stanovené ciele. Treba disponovať príslušnou legislatívou a nástrojmi. Európsky občania nás nebudú brať vážne, ak nedokážeme svoju efektívnosť. Nie je možné e, dožadovať sa e, niečoho bez toho, aby sme e, komisiu vyzvali, aby predložila nejaký návrh, keď ani nevieme, že či vlastne nejaké operácie sa začnú vzhľadom na obrovské ťažkosti a oneskorenie. Ja dúfam, že E, túto e, situáciu vyriešime pred rokom 2012 a imigrácia, imigrácia vlastne tam treba bojovať efektívne proti ilegálnej imigrácii. No a na záver, pán predseda, e, treba skutočne bojovať za Európu občanov. Nemá žiadny význam strácať čas a keď budeme bojovať na tých frontoch, kde netreba. Treba sa snažiť o synergiu, ktorou by mala byť e, kompetencia členských štátov, ktorá nie je iba právne e, neužitočná, ale aj politicky e, perverzná, pretože takýmto spôsobom nás vzdialuje od podstaty a to, to podstatné je podstata štokholmského programu. Ďakujem. A teraz pán Chauregi na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poblahoželať švedskému predsedníctvu, ako aj celému parlamentu k správe. Mám tri také poznámky, ktoré sú dôležité pre budúcnosť. Poprvé, ak nebudeme mať legislatívne iniciatívy, ak komisia a rada neprinesú legislatívne akty, ktoré by mali naplniť tento program, tak samozrejme, že tento program je odsúdený na neúspech. Druhé upozornenie, tak ako mi povedali moji kolegovia, je, že tento parlament bude mať novú funkciu. Nebude vypracúvať správy len, aby sme si ich vypočuli ako doteraz, ale bude e, spolu prijímať legislatívu a spolu rozhodovať. A preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že rovnováha medzi slobodou a bezpečnosťou je veľmi, veľmi tá hranica je veľmi tesná. E, ešte by som sa chcel vrátiť k fundamentalistickej aplikácii princípu subsidiarity. Ja mojim kolegom hovorím o potrebe a rešpektovať národné parlamenty. To je pravda, ale upozorňujem, že rigidná interpretácia a fundamentalistická interpretácia e, subsidiarity neumožní pokročiť dopredu v štokholmskom programe. Ak sa krajiny uspokoja a vyhradia si takýmto prehnaným spôsobom svoje právomoci, tak nebudeme mať žiadne výsledky v oblasti tohto programu. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pani Monika Luisa Makovej. Budem sa stručne venovať časti boja proti korupcii v štokholmskom programe. V Koreperi sa niekoľko vecí strátilo, napríklad momentálny text hovorí o štandardoch, Greko štandardoch eh, pre boj proti korupcii, pričom Greko je jeden z orgánov EÚ. Dôležitá je spolupráca medzi Grekom a Európskou, teda Radou Európy ale Rada Európy má menšie štandardy ako Európska únia, ako Rada Európy, pardon. Takže dovolte mi, aby som požiadala radu o to, aby sa zachoval text so silným záväzkom v boji proti korupcii. Potrebujeme mechanizmus Európskej únie na boj proti korupcii. Tento musí naozaj fungovať na európskej úrovni a štokholmský program musí túto potrebu a tento záväzok odrážať. Ďakujem. Ďakujem a teraz na jednu minútu pán Michael Cashman. Ďakujem, pán predsedajúci. Gratulujem všetkým, ktorí sa zaoberali touto správou. Ďakujem všetko, gratulujem aj švedskému predsedníctvu. Spoločnosť sa mení, mení ju odvaha, presvedčenie a vízia a toto sa odráža dnes popoludní v Európskom parlamente. Hovoríme o bezpečnosti, slobode a spravodlivosti, o troch základných princípov, ale bez kvality a bez rovnosti v prístupe nikdy nebude ani bezpečnosť, ani sloboda, ani spravodlivosť. To sa týka um, hlavne menšín, uh, ktoré tak uh, často nie sú riadne zastúpené. Uh, rovnosť v prístupe sú základom civilizovanej spoločnosti a preto som pyšný na to, že tu máme Európu, kde sme všetci si rovní bez ohľadu na rasu, eh, etnickú príslušnosť, náboženstvo, vek eh, nábožen- eh, alebo rodovú alebo rod. Takže Európa je Európou rovnosti a Európou základných hodnôt. Ďakujem, pán Kešmen. A teraz dve minúty kolega Jobro. Panie przewodniczący, program sztokholmski stanowi odpowiedź Vážený pán predsedajúci, štokholmský program je reakciou na veľmi veľkú výzvu, ktorú tu máme. Chceme zabezpečiť občanom bezpečnosť. Ide o reakciu, ktorá nie je za každým uspokojivá. Musíme zabezpečiť určitú mieru harmonizácie legislatívy. E, je to iba určitá miera, teda iba v určitých oblastiach spolupráca medzi policajnými e, zbormi a medzi orgánmi justície e, by mala byť posilnená tak, aby sa mohlo bojovať proti zločinu, aby sa mohli uplatňovať cezhranične rozsudky. Štokholmský program obsahuje určité prvky na podporu spolupráce v určitých oblastiach. Dovolte mi, aby som sa zameral na tri veci. Poprvé, Keďže sloboda pohybu je kľúčovou slobodou v Európskej únii, musíme zabezpečiť spoluprácu, pokiaľ ide o výmenu informácií o zločincoch, ktorí sú veľkou hrozbou pre verejný poriadok. Mám na mysli hlavne sexuálne zločiny, ktoré sú hrozbou pre tých najslabších, tak pre tých najzraniteľnejších, teda pre deti. A tomuto sa štokholmský program venuje. Ďalej je potrebné vytvoriť európsky register tých, ktorí majú trestný záznam v oblasti sexuálnych zločinov a tento register by mal byť prístupný osobám a organizáciám, ktorí majú záujem o takéto informácie. Sloboda pohybu musí byť sprevádzaná slobodou prístupu k informáciám, ktoré zabezpečia adekvátnu ochranu tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. Po druhé, musíme zabezpečiť, aby sa uplatňovali e, rozsudky na zhabanie aktív zločincov, aby sa uplatňovali efektívne. Musíme zabezpečiť, aby bolo možné vyhľadať aktíva, ktoré sú možno skryté v iných krajinách aby sa skrátka zločiny nevyplatili. A po tretie, zhodneme sa na tom, že sloboda je mimoriadne dôležitá, ale zároveň je potrebné zohľadniť to, že mm, odňatie slobody v niektorých prípadoch je jediným spôsobom ochrany spoločnosti pred zločincami, takže musíme zabezpečiť, aby sa uplatňoval tento trest, trest odňatia slobody. Dovolte mi, aby som sa na záver poďakoval všetkým autorom tohto dokumentu. Chcem zdôrazniť, že cieľom tohto programu je lepšia spolupráca medzi členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem. A teraz máme na programe procedúru Catch the Eye, alebo teda spontánnych vystúpení budem aplikovať rokovací poriadok doslova. To znamená, že slovo dostane 5 kolegov, každý na jednu minútu a keď presiahnú jednu minútu, tak im vypneme mikrofón. Takže vypočujeme piatich prvých, ktorí sa zapísali na zoznam. E, začneme po politických skupinách. Dávam slovo pani Koraca Bila. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som v prvom rade uvítala štokholmský program ako najlepší spôsob približenia sa občanom. Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi Askovi a aj pánovi ministrovi Billstormovi za tú víziu. Konečne sa môžeme vrátiť do našich krajín a povedať všetkým bez rozdielu, že Európa je tu pre nich, že Európa je s nimi, že Európa sme my. Samozrejme, že štokholmský program ešte nie je záverečnou stanicou. Takže prosím, podporme ho, aby bol úspechom. Takže teraz je na tej radovej práci. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za zameranie na deti, že chceme chrániť deti, vrátane ľudí z, z rodín migrantov. A dôležité je to, aby sme bojovali lepšie, účinnejšie proti cezhraničnej kriminalite so zárovným dodržiavaním e, práv a slobôd. Pani Het, nech sa páči ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rada, že pri prezentácii šokomského programu sa rada zamerala na deti a na ženy a boj proti obchodovaniu s ľuďmi som veľmi rada, že toto patrí medzi priority, tak to je možnosť samozrejme ešte zlepšiť tento program po hlasovaní v parlamente. Som trochu sklamaná, že sa e, nespomína to, že je záujem vypracovať stratégiu pre deti v Európe. Lebo toto bolo prednedávno navrhnuté. Presne ako komisár Barov povedal, komisia musí aj naďalej pracovať e, a bojovať za práva detí. Čo sa týka tých, toho, že som spomínal obchodovanie s ľuďmi, a to je dôležité uvedomiť si aj, že ako je to prepojené s radovým princípom. Preto je dôležité mať legislatúru v tejto oblasti. A musíme to mať aj právny základ, aby sme mohli bojovať proti násiliu na ženách. Ďakujem pekne. Gracias. Ďakujem. A teraz pán Keller. Miss Keller, please. Miss uh, Keller, uh, thank you. excuse me very much. Uh, Pani Keller, pán predsedajúci sa ospravedlňuje. Chcem len povedať, že naša skupina považuje tento štokholmský program za veľmi dôležitý, ale bohužiaľ niektoré veci tam celkom nevychádzajú, pretože pre nás e, bezpečnosť je len jednou e, z tých e, základných hodnot, pretože ak nie sme slobodní, tak nie sme vlastne ani v bezpečí. Frontex, pán minister Bilström, čo myslíte pod posilnením, čo kapete pod posilnením Frontexu? Čo to pre vás znamená, pretože to v štokholmskom programe nie je jasné? Nemyslíte si, že je možno ešte dôležitejšie posilniť parlamentnú kontrolu nad Frontexom, tak aby Frontex neposielal naspäť ľudí, eh, ktorí naozaj z opravnených dôvodov žiadajú o azyl v Európskej únii. To sa totiž už stalo. Takže tam by bolo potrebné to posilnenie. Myslím, že štokholmský program by mal slúžiť eh, všetkým, ktorí sú na území EÚ, nie iba niektorým. Ďakujem. A teraz pani Jiménez de Feril. Dnes už nikto nepochybuje, že E, Európska únia sa zaviazala bojovať proti terorizmu a vďaka štokholmskému programu dokážeme pokročiť v oblasti bezpečnosti, ktorý je potreb, ktorá je potrebná. Ale k tomu je potrebná takisto vzájomná dôvera. Rovnako treba si uvedomiť, že tu máme možnosť harmonizovať národné legislatívy, čo neharmonizuje Lisabonská zmluva. Tým môžeme predchádzať aj teroristickým činom, ktoré sú považované za zločiny proti ľudskosti. Myslím si, že nikto v parlamente nebude brániť teroristov, lebo to, čo sa už stalo, sa môže stať hoci kedy a my vieme, že tí vrahovia, ktorí zabili nevinné obete, tak e, ich oslavujú v ich rodných krajinách ako hrdinov. E, mali by sme v Európe presadiť aj Európsku chartu obeti terorizmu. Señora... A teraz pani Sylvie Guillaume. Veľa návrhov dnes posudzujú program zo Štokholmu ako program, ktorý si zasluhuje pozornosť a konsenzus a že je ambiciózny ale ak niečo rutujem, e, tak si myslím, že je tu naozaj nedostatok starostlivosti o chorých migrantov a prístup, otázka prístupu. Ale zároveň treba zabezpečiť slobodu a pohybu pre európskych občanov a ich rodiny. To zdôrazňujem. E, treba odstrániť prekážky združovaniu rodín a treba bojovať za ľudské práva. Úspech štokholmského programu e, sa môže merať rešpektovaním rámcu, ale treba príjmať konkrétne e, opatrenia, ktoré treba rešpektovať. Európsky parlament má teraz pridanú hodnotu spolurozhodovanie, treba spolupracovať s národnými parlamentmi a treba zviditeľniť štokholmský program e, u občanov aj u mladosti. E, teraz je rečnička prerušená. Pán predseda oznámi, že sa skončilo, e, skončila časť venovaná spontánnym vystúpeniam e, ľutujem, že teraz ne, že sme nemohli dať slovo viacerým rečníkom a teraz pristúpime k odpovediam na otázky rečníkov. Dávam slovo pani Beatrix Ask v mene rady. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. ďakujem pekne aj za všetky komentáre. Ja musím povedať, že som skutočne veľmi rada, že aké nadšenie preukázali poslanci pri tých dôležitých otázkach. To ma skutočne teší. Bolo tu povedané, že napríklad tento program je ambiciózny a toto ma skutočne veľmi teší, lebo za tým je veľmi ambiciózna práca. Dokonca aj praktická práca. My sme chceli spojiť vízie s pragmatickým prístupom a chceli sme takto zlepšiť tie veci z hľadiska občana. A mnohí, ktorí na tom pracovali, ako aj vy, zdieľate tie myšlenky, ktoré sú za týmto programom. Pre všetkým sa tu spomínali dve, dva typy otázok. Jedný sa týkal tej formálnej stránky dnešnej diskusii, ak by som to povedala tak, boli vyslovené také názory, ktoré hovorili, že spomínali síce štokomský pro- program, ale skôr sa zameriavali na toto uznesenie, ktoré sa bude schváľovať v parlamente. To znamená, že bol taký váš, váš pohľad na, tú, na ten materiál, ktorý predložilo predsedníctvo. Jeden z rečníkov na úvod diskusie spomenul, prečo my máme návrh, prečo máme diskutovať o návrhu, keď je to už ďalší návrh. Skutočnosťou je, že Európsky parlament je uprostred tých diskusí, ktoré prebiehajú a celý ten, celý ten materiál sa mi neustále. V piatok alebo cez víkend príde ďalší návrh. Ale môžem povedať, tieto poslanky tomu, tomuto poslancovi, že keď si pozriete internetovú stránku predsedníctva, tak tam nie sú staré materiály, práve naopak aktualizované. To znamená, že ten, kto má záujem a sleduje túto tému, môže e, si vytvoriť prehľad o tom, ako prebieha tá diskusia, ako sa ovplyvňuje ten končný výsledok. A takýmto spôsobom môžete využiť tie dokumenty, ktoré sme zverejnili. Pre predsedníctvo bolo veľmi dôležité, aby sme pracovali skutočne veľmi transparentne a práve preto sme viedli mnohé diskusie. To znamená, že ak niekto má nejaké pripomienky, môžete poslať mne e-mail alebo Tobiasovi. Moja adresa je veľmi ľahká. Beatrice.ask, ministri SE, medzi tým ešte zavináč. Ak máte nejaké pripomienky, kľudne mi ich poslite, pošlite a môžete ovplyvniť túto prácu. Musíme pracovať otvorene a moderne a Takto sme sa snažili postupovať. Ja som veľmi, sa, sa veľmi teším na, na uznesenie a na výsledok. Tešíme sa aj podpore, ktorú ste nám vyslovili. Samozrejme, ide tu určité detaily, ide tu určité zdôraznenia určitých oblastí, na ktoré sa zameriava uznesenie. A samozrejme, nad tým sa musíme veľmi dobre zamyslieť. Potom tu ide samozrejme o politické otázky, z nich, na ktoré sa zameriam. Boli tu dvaja poslanci, jeden z nich sa volal Betten, ktorý spomínal určité príklady toho, ako to môže ohroziť našich občanov pri ceste do iných štátov, kde možno situácia nie je taká jednoduchá. To bol taký typický príklad toho, ako, ako vládne nedôvera voči právnym systémom iných štátov. Potom to bol ďalší príklad, že pre občan, občanov môžeme povedať, že najlepšie ostať doma, lebo tam máme najlepšie pravidlá. Ale ak človek je presvedčený, že naši občania budú aj naďalej využívať možnosti, ktoré im ponúka sloboda pohybu, tak myslím si, že nastal čas sa zamýšľať nad tým, akým spôsobom môžeme vylepšiť prá- tieto práva a celé tie procesy v Únii ako celku. A to je práve to, na čo sa zameria štokholmský program. A preto som skutočne veľmi rada, že sa vykonal prvý krok smerom k posilneniu procesných práv našich občanov aby sme garantovali, že všetci, ktorí sú podozrievaní alebo ktorí sú obeťami alebo, sa stá, alebo sú zapojené do, e, do právnych konaní, aby mali nárok na preklad tlmočenie. Základné práva sú zadefinované v konvencii Rady Európy, ale nefungujú v praxi. A teraz môžeme spraviť ten rozdiel a takto máme postupovať v Európe. Pani Makovej sa zamerala na korupciu a hospodárskú kriminalitu ja by som chcela povedať, že Greko, aspekt Greko je veľmi dôležitý a my vôbec neznižujeme naše ambície v tejto oblasti. Skutočnosťou je, že je tam množstvo úloh a my sa budeme snažiť spolupracovať, je spolupracovať s týmto orgánom práve pri týchto otázkach. Ale ak chceme bojovať proti proti organizovanému zločinu musíme zabezpečiť financie, a to je veľmi dôležité. Potom subsidiarita, tu spomínali viaceré, viaceré rečníci. Ja si myslím, že ten návrh, o ktorom sa teraz diskutuje, znamená veľmi jasné stanovisko, kde Európska únia chce spolupracovať na, aj v právnej oblasti, kde to je určitá pridaná hodnota. To, čo budú riešiť, čo majú riešiť národné štáty, to majú riešiť. To, kde máme my spolupracovať, tak tam budeme využívať európske inštitúcie. To znamená, že nie je nutné všetko riešiť na národnej úrovni a sa od národného práva, ale my sme jasne za pridanú hodnotu, ktorá môže prospieť všetkým našim občanom. A na záver, otázka integrity a ochrany osobnej, osobných údajov. To je samozrejme dôležitou súčasťou diskusie. Myslím, že to bol rečník Borgesio, ktorý spomínal, že boli tu veľké obavy v súvislosti s štokholmským programom v súčasnej forme a vyjadril znepokojenie, kde ide o vytváranie obrovských databáz a monitorovanie občanov. Keď si porovnáte situáciu, keď si porovnáte, ako to bolo v komunistických štátoch a vo východnom Nemecku v minulosti, tak e, vidíte, že takýto typ argumentácie nie je na mieste. Čo sa týka východného Nemecka, tam nebola demokracia, ochrana osobných údajov ani žiadne základné práva pre občanov. To sú tri dôležité faktory, ktoré sú práve základom našej spolupráce. A čo sa týka štokholmského programu, tak my sa snažíme posilňovať a sprísňovať pravidlá, ktoré sa týkajú pracovných s osobnými údajov. Snažíme sa chrániť práva jednotlivcov, Chceme posilniť demokraciu z viacerých hľadisk. Skutočnosťou je, že tá informačná stratégia, ktorú by sme chceli, aby vypracovala Európska únia, vyvažuje efektívnu, efektívnu výmenu, výmenu údajov s integritou, bezpečnosťou a ochranou osobných údajov. Dôležité je, aby sa tie údaje neskladovali príliš dlho. Takže by som chcel odporúčiť danému poslancovi, aby si prečítal tie príslušné pasáže. My sme dosiahli týto vlastne určitý pokrok. Dokonca nás pochvále ombudsman, ktorý sa zoberá práve týmito otázkami. A na záver by som ešte chcela povedať, že spomínalo sa to, že mali sme byť konkrétnejší. Podľa mňa toto je skutočne veľmi praktický program, tento štokomský program. Viacerí poslanci spomínali že tá práca prebiehala veľmi rýchlo pod časovým tlakom a že to bolo všetko veľmi zložité. Môžem vám povedať, že situácia sa ešte zhorší. Štokholmský program, keď budeme na tom ďalej pracovať, tak vy budete zapojení do tej dôležitej práce, ktorú bude nevyhnutné vykonať v rámci implementácie a kde bude nutné vypracovať jednotlivé návrhy. Toto bude znamenať veľa stresu, veľký časový tlak, ale aj obrovské výzvy a zároveň obrovské možnosti, aby sme ukázali, v čom je ten rozdiel. Ďakujem pekne za vaše komentáre a využite internet a kľudne sa nakontaktujte na nás, zastupcov predsedníctva v blízkej, blízkej dobe. Ďakujem pekne. Ďakujem pani ministerka za vašu detailnú reakciu a teraz v mene rady dávam slovo pánovi e, Bilstromovi. Nech sa páči, pán Bilstrom, dávam vám slovo. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne, poslanci. Ja si myslím, že skutočne môžeme podporiť, čo povedala pani ministerka Ask, čo sa týka tých záverov. Chcem sa poďakovať aj všetky dobré komentáre, ktoré sa tu dnes prezentovali. Ja by som chcel začať tým, že sa poďakujem predsedom jednotlivých výborov je pre všetko výbory Libe, Júri. Chcem sa poďakovať za dobrú spoluprácu. Ako som už povedal na úvod, skutočne e, ide tu veľmi zodpovednú prácu a je to veľmi zložit- bola to veľmi zložitá práca pre všetkých a myslím si, že výsledok e, je veľmi dobrý. Chcel by som zdôrazniť e, význam spolupráce vo všetkých dôležitých oblastiach v rámci tohoto programu. Pán Busutil spomínal vo svojom príhovore, kde porovnával napríklad e, túto našu tému aj s tým, keď sa vytváral spoločný trh. A myslím si, že to naznačuje, aký obrovský projekt toto je. A bola aj dôležitá spolupráca a diskusie a významne sa tu prejavovala napríklad aj solidarita. Všetky členské štáty sa zhodli, že solidarita musí byť posilnená. Solidarita medzi členskými štátmi, ale aj solidarita medzi Európskou úniou a tretími štátmi. A toto je to posolstvo, ktoré my chceme sprostredkovať v rámci štokomského programu. Ako som už povedal na úvod, my sme toho názoru, že táto komplexná otázka si vyžaduje veľmi široké udržateľné riešenie, ktoré bude pokrývať celú politiku. A práve preto zatiaľ v štokomskom programe nemáme žiadnu pasáž o solidarite, ale skôr v celom materiále sa nachádza určitý koncept solidarity. Myslím si, že toto je veľmi dobrým východiskom pre našu spoluprácu. To sa týka napríklad aj Frontexu. Pani Keller to spomínala som príhovor a ja si myslím, že skutočne Frontex nie je jediný odpovedou na problém. Frontex a koordinácia a monitorovanie hraničenských štátov, to je dôležité, ale nie je to ešte všetko. Pozrieme situáciu v oblasti Stredozemného mora. Toto nie je iba problém hraníc, toto je problém, kde neviem to navrhnúť viacero typov opatrení. Dôležité je posilniť spoluprácu s tranzitnými krajinami a krajinami pôvodu, to je veľmi zásadné a musíme preto posilniť rozvoj spoluprácu, musíme poskytovať podporu. Dôležité je posil, zdôrazniť vo všetkých aspektoch, že Európsky parlament bude veľmi intenzívne zapojený do tejto práce, práve všetkým teraz, keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Práve aj tá, ten aspekt kontroly bude čoraz väčší. Myslím si, že dôležité aj zdôrazniť, pri tom všetkom, čo bolo povedané, že Lisabonská zmluva skutočne znamená významnú zmenu. Nastanú veľké zmeny, ktoré budú znamenať aj legislatívne postupy ktoré znamenajú, budú znamenať, že Európsky parlament bude viac zapojený do legislatívneho procesu. A preto ja vôbec nezdielam to znepokojenie, ktoré vyjadrila pani Keller vo svojom príhovore. Práve naopak, ja si myslím, že toto je veľký krok smerom k posilnenej demokratickej kontrole práve tejto oblasti. Na záver, pán predseda, nebudem to nejako naťahovať, by som chcel povedať, že súhlasím s tým, čo povedala pani Beatrice Ask, ktorá veľmi dobre prezentovala naše stanovisko veľmi vhodným spôsobom. Chcem sa poďakovať za dnešnú diskusiu. Ďakujem. Gracias, señor Bistrom. Ďakujem, pán Bistrom. A uzavrieme našu rozpravu vystúpením pána komisára Barota, ktorý za komisiu bude reagovať na to, čo tu odznelo. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem zdôrazniť, kvalitu práce, ktorú odviedli tri výbory. Výbor práv, pre právne záležitosti, výbor LIBE, pán López Aguilar je tu a takisto aj výbor pre ústavné záležitosti. Je to naozaj práca, ktorá je veľmi zaujímavá a ktorá nám pomôže, nám aj švedskému predsedníctvu, vypracovať definitívnu verziu štokholmského programu. Ako to povedal pán Simon Busutil, je pravdou, že občania trh, ale nemajú skutočne e, priestor práva, slobody, bezpečnosti, aj keď vďaka šengenskému priestoru sloboda pohybu je e, v súčasnosti už vytvorená. A chcem ešte spresniť, že tu máme také orientačné línie proti zneužívaniu a tie už boli zverejnené. Tento text je dosť vyrovnaný a potom, ako som si vypočul vaše e, ašpirácie, tak tento e, text naozaj je vyvážený Štokholm sa zapisuje do prostredia, do svetu, kde organizovaný zločin, cyberzločin, terorizmus sa rozmáha a my sa musíme voči nemu brániť a predchádzať mu. A práve tu Európa môže priniesť pridanú hodnotu. Takisto treba povedať, že máme čoraz viac tohto priestoru e, práva pre občanov, Máme čoraz viac e, manželských párov, ktorí prináležia k rôznym národnostiam a treba takisto im ich práva priznať v rozličných štátoch. A rovnako treba povedať, že sme pokročili aj pri procedurálnych garanciách, ako to veľmi dobre povedala Beatrice Ask. A to je naozaj veľmi dôležitý aspekt štokholmského programu. Odznel tu príklad britského občana v Grécku, Áno, keby boli minimálne procedúry, tak to by veľmi veci uľahčilo. Takže povedal by som, že pokiaľ ide o to, čo povedal pán Coelho, tak to je ďalší krok po Tampere a chcem doložiť, že my nemôžeme akceptovať prívlastok Európa pevnosť. Mm, pán Bilström to veľmi dobre povedal a preto je dôležité dosiahnuť rovnováhu v migračnej politike. Ak budeme odmietať e, ilegálnu imigráciu, tak to robíme preto, že za tým sa skrýva prevádzačstvo a celá organizovaná kriminalita. To je nepopierateľné, ale rovnako je pravdou, že sa nám podarilo prezentovať azylovú politiku na úrovni európskych hodnôt a veľkorysosti Samozrejme, že nemôžem odpovedať na všetky otázky, lebo mm, čas tlačí. Chcem však povedať, že štokholmský program je pragmatický, ako to povedala Beatrice Ask, a povedie k príprave akčného plánu, ktorý chce pripraviť španielské predsedníctvo a vy, dámy poslankyne a páni poslanci, budete spolu legislátormi. Ja si myslím, že to bude naozaj veľmi mocný nástroj na to, aby pokročil tento spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, po ktorom túžia občania vďaka parlamentu za to, čo urobil, ako aj za to, čo ešte urobí ako plnoprávny člen v tejto legislatíve o ohľadne priestoru spravodlivosti a bezpečnosti. Ďakujem, pán komisár. Na záver tejto rozpravy sme dostali návrh uznesenia číslo 7 v mene Výboru pre ústavné záležitosti, právne záležitosti a Výboru LIBE. Hlasovať budeme o tomto návrhu uznesenia zajtra na poludne od 12.00.